L'ufficio di presidenza ampliato sarà anticipato e avrà luogo stamane. Máme to teda veľa na programe a chcel by som vám oznámiť, že spravíme určitú zmenu. Zajtra o 11.30 si predsunieme eh, bod a potom tu budeme mať ešte ešte e, bod číslo 10, kde sa budeme zaoberať e, diskusiu s pánom Pancerim a s pani Gomeš. Tu sa bude informovať o návšteve e, Arab, Magrebu a, a stretnutí s Arabskou Magrebskou úniou. Budeme pracovať do dnes, 19, do 19.30, aby sme mohli viesť rozsiaľ diskusiu s komisárom Filen na našom výbore. Dôležité je, aby sme tu hovorili o kandidátoch a potenciálnych kandidátoch na vstup do Európskej únie. Táto časť schôdze sa uskutoční tesne potom, ako vlastne kolegium komisárov schváli daný balíček. Dobre, ale teraz sa vráťme k nášmu pôvodnom programu. Takže najprv schválime zápisnice z 20. septembra a 5. októbra. Ak nemáte nič proti tomu, tak považujeme tieto zápisnice za schválené. Čo sa týka oznámení predsedajúceho, nemám žiadne a priamo sa dostávam bodu číslo 4, výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politika EÚ v tejto oblasti. Vi è stato un grande interesse da parte dei colleghi e, e il numero degli emendamenti. Kolegovia v našom výbore prejavili veľký záujem o túto správu Počet pozmeňujúcich návrhov je rekordný, je ich až 423. Vzhľadom na to, že sa popoludní uskutoční hlasovanie, bolo možné sa zhodnúť ešte na viacerých kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Toto umožní aby sme vysokej predstaviteľke mohli, mohli predložiť naše očakávania, ktoré sa týkajú politík EÚ v oblasti ľudských práv. Samozrejme, našim cieľom je, aby sa schválila správa na plnánom zasadaní v decembri. Dôležité, aby sme dosiahli čo najširší konsen konsenzus. Preto naša spravodajkynia Andrikiene pripravila až viac ako 40 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Návrhom sa pustili priamo do práce a dám slovo pani spravodajkyni, aby nám predložila svoje návrhy a prezentovala svoje názory. Poprosím, aby hovorila o kompromisoch, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť, aby nám povedala, kde je zhoda a ako sa bude ďalej postupovať. Nech sa páči, pani spravodajkyne, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, budem hovoriť po litovsky. Kolegyne, kolegovia, som skutočne veľmi rada, že dnes vám môžem prezentovať správu o, o situácii v ľudských práv, v ľudských práv že môžem hovoriť o politikách EÚ v tejto oblasti. Ako hovoril pán predseda, dnes sa uskutoční hlasovanie. Toto je veľmi dôležitá správa Európskeho parlamentu o ľudskoprávnej situácii vo svete. Dovolte, aby som predniesla pár poznámok. V období 2008-2009 sme veľmi intenzívne sledovali situáciu v oblasti ľudských práv a musím povedať, že táto správa vlastne pokrýva také dlhšie obdobie, vlastne siaha od polovice 2008 a siaha až do konca roku 2009 to znamená, že sa iba ľudskoprávnou situáciou a demokraciou na celom svete, ale zaoberáme sa aj krokmi EÚ, ako aj politikami v tejto oblasti. Samozrejme, snažíme sa zaoberať aj niektorými prípadmi porušovania ľudských práv v roku 2010. Podľa mňa je dôležité, aby sme nečakali na správu, ktorú vypracujeme budúci rok, ale aby sme už aj tento rok upozornili na nedostatky v oblasti ľudských práv tomto roku. Musím povedať, že rok 2008 a 2009 bol špecifický. Poprvé vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Tým sa vytvorili vlastne nové možnosti, vytvorili sa nové inštitúcie, napríklad Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Potom, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tak vlastne Európska únia získala právnu subjektivitu To znamená, že sa posilnila úloha EÚ v oblasti ľudských práv. Samozrejme, ide tu o to, aby sme sa v budúcnosti zaoberali touto otázkou ešte viac. Musíme sa zaoberať ľudskými právami, potom je tu ďalšia problematická oblasť, napríklad boj proti terorizmu. Dôležité je, aby naša politika bola lepšie harmonizovaná. Globálna hospodárska kríza samozrejme ovplyvnila aj oblasť ľudských práv. Týmto sme sa tiež zaoberali v našej správe. Potom sú to klimatické zmeny, ktoré majú tiež ďaleko siahle dopady na ľudské práva. Týka sa to všetkým rozvojových štátov. No a potom sú tu ďalšie veci, ako napríklad moderné technológie, ktoré vyvíjajú ďalšie, ďalší tlak. Sú to nové technológie, napríklad v oblasti internetu je možnosť vykonávať cenzúru a takto je možné kontrolovať tlač. Takže to boli tie aktuálne fenomény. Čo sa týka štruktúry správy, pozostáva z jednotlivých kapitol, ktoré sa týkajú samotnej výročnej správy EU o ľudských právach vo svete. Potom sa tu zaoberáme aj medzinárodným fórum, medzinárodnými inštitúciami. Zameriame sa napríklad na slobodu vierovýznania. Snažíme sa monitorovať e, voľby. Sú tu potom aj viaceré podkapitoly, ktoré sa zaberajú napríklad trestom smrti, násilím na ženách, medzinárodným humanitárnym právom, potom je tam nová kapitola, kde sa zaoberáme Medzinárodným trestným tribunálom. Tieto posledne spomenuté body viedli k najväčšiemu počtu pozmeňujúcich návrhov. Ako povedal pán predseda, skutočne bolo predložených 423 pozmeňujúcich návrhov. Je to skutočne veľmi vysoký počet. Toto je dôkazom toho, aká je táto správa pre nás dôležitá. Chcela by som k tomu pristupovať takým spôsobom, aby, aby e, pozmeňujúce návrhy odzrkadlovali len politické názory našej politickej skupiny, ale všetkých politických skupín. Ako povedal pán predseda, podarilo sa nám dosiahnuť viacero kompromisných návrhov, konkrétne je ich až 42. No a dnes budeme hlasovať a bola by som rada, keby ste podporili tieto pozmeňujúce návrhy. Chcem sa poďakovať ľudskoprávnym organizáciám, mimovládnym organizáciám, ktoré prispeli výraznou mierou k vypracovaniu tohoto dokumentu. Ďakujem za spoluprácu, ako aj za ich poznámky. A skutočne môžem iba zopakovať, že obhajcovia ľudských práv a mimovládne organizácie sú našimi expertami a skutočne poskytli veľmi silnú podporu. Čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov, tých kompromisných, Myslím, že ste ich dostali. A preto si nemyslím, že by som ich mala nejako opakovať, alebo vysvetľovať, alebo čítať. Jednoducho chcela by som sa poďakovať kolegom za to, že sa vyjadria diskusia. Ďakujem pekne za vaše komentáre. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkňa. Teraz ako prvý tieňový spravodajca dostane slovo. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať pani Andrikiene. Je to moja dobrá priateľka a kolegyňa už veľa rokov, ale chcela som komentovať jej prácu ako správodajkyne tento rok. Čelila tomu obrovskému počtu pozmenujúcich návrhov a to je riziko, keď vytvárate správu Môžete sa stretnúť s mnohými dupli- duplikáciami. Ona musela spracovať obrovské množstvo kompromisov. Chceme jej zablahoželať e, v mene socialistov a demokratov za spoluprácu. E, jedna z výmen, z výmen názorov v podvýbore pre ľudské práva sa týkala prekladov a diskusí, pretože veľmi Máme veľmi napätý harmonogram, e, decembrovú plenárku, potom Sacharová cena, čiže ona naozaj urobila veľmi dobrú prácu. Tiež si myslím, že je tu určitá inovácia v tejto správe, ktorú zaviedla v súvislosti s napríklad slobodou slova na internete, slobodou prejavu alebo závery, závery rady, porušovanie práv žien a detí. Čiže toto, týmto prispela do výročnej správy, hovoril o svojej vlastnej práci, práci iných skupín. Máme naozaj veľmi obsažné časti tejto správy, ktoré sa týkajú Medzinárodného súdneho dvora a prvá konferencia o revízii. Čiže toto je naozaj veľmi špecifický príspevok tejto správy. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby AFED povedal, že za tie roky, čo sa snažíme vypracovať túto správu bez opakovaní alternatív alebo substitútov pre výročnú správu Rady Európskej únie, snažíme sa o túto správu ako správu parlamentu, skúmame správy a kroky Rady, komisie a našich, našej vysokej predstaviteľky, čiže spravodajkyňa v dobrej viere sa snažila tento prístup rešpektovať a každý rok, ktorý uplynie, ak teda ostatní nepríjmú tento prístup, tak bude čoraz viac komentárov špecifických krajín alebo obrancov ľudských práv, e, ktorí sú ohrození tieto veci sú veci, na ktorých sme sa dohodli a je tu riziko, Čiže komentár spravodajkyne je komentár všetkých nás, ako chceme politicky efektívne využiť túto správu a pozmenujúce návrhy, ktoré predkladáme. E, tieto si všimla aj vysoká predstaviteľka. V minulosti tu bol väčší, boli tu obsažnejšie príspevky zo strany parlamentu, ak si správne spomínam a bola tu aktívna úloha v zabezpečovaní toho, aby tu bola sekcia v práve o činnostiach e, v oblasti ľudských práv zo strany parlamentu, čiže chceli sme pripomenúť ostatným inštitúciám, čo sa robí, hovorí jedným hlasom v oblasti ľudských práv. Chcel by som zvlášť poďakovať pani Andrikiene v súvislosti s dvomi kompromismi. Týka sa to, prvý sa týka Goconovej správy, Iniciatívny návrh bol dosť ďaleko od uznesenia parlamentu a musíme byť teda veľmi odhodlaní, musíme dosiahnuť konsenzus medzi veľkými hlavnými frakciami a tu sme si počínali mm, trošku menej dobre, ale ona naozaj veľmi šikovne dosiahla tento kompromis. Je to rozumný a férový kompromis. Potom v súvislosti s GSP+, plus sú tu veľké rozdiely ohľadom toho, ako efektívny, férový je tento prístup GSP+, plus, čiže ona sa podľa mňa rozhodla pre veľmi férový kompromis v súvislosti s touto vecou, čiže som za to veľmi vďačný. Pokiaľ ide o priority socialistov, Niektoré pozmenujúce návrhy sa týkali lesbičiek a homosexuálov a ich práv. Tu je rozumný kompromis, e, pokiaľ ide o náboženskú diskrimináciu. Kolega Obios, tu chceme jasne povedať, že o akúkoľvek diskrimináciu ide na základe viery, tak je veľmi dôležité rozlišovať e, veci v súvislosti s procesom v OSN Konferencia islamských krajín. Snažíme sa aby teda sa nevytváral nejaký priestor pre diskrimináciu tohto druhu. Potom kolegyňa Gomeš a ja e, sme predložili dve myšlienky. Vytvorenie Európskej inštitúcie pre demokraciu a európskych usmernení o sociálnych, ekonomických a kultúrnych právach Parlament by toto mohol podporiť. No a potom ku Guantanamu. Tu musím povedať, že výsledky uh, uh, volieb v USA by toto mohli zmeniť, ale chceli sme venovať viac pozornosti úlohy, úlohe Európy a USA v snahe vyriešenia tohto problému Guantanama. Bude tu ústny pozmenujúci návrh, pretože chceme dať, e, chceme dať priestor ďalším európskym krajinám, ktorí sú, ktoré sú zaangažované v tomto procese. Na záver, pán predseda, ešte chcem povedať niečo ku Kube. V, správe o ľudských, v výročnej správe o ľudských právach sme kritickí k určitým členským krajinám a ich e, chovaniu pokiaľ ide o Radu OSN pre ľudské práva, myslím si, že aj my sami v dobrej viere sme sa snažili rokovať o kompromisoch. Nehovorím, že toto je kritika spravodajky, nie. Myslím, že keď sme sa stretli, tak sme uznali, že medzi našimi skupinami e, je, e, sú teda rozdiely v názoroch na túto tému a je to poľutovania hodný. Jediný kompromis e, socialistov je kompromis 24 o Kube a ja to ľutujem, pretože skutočne mali by sme dať ľudské práva na prvé miesto a akékoľvek sú naše politické rozdiely, e, mali by sme byť schopní dosiahnuť test, text v ľudských právach, na ktorom by sme sa mohli dohodnúť. A chcem znovu verejne povedať, Musíme sa tejto téme ďalej venovať e, a teda určite takéto niečo chceme, pretože toto je oblasti, kde e, neplníme svoje ciele a nevytvárame konsenzus, takže táto téma jedna z 500 e, nesmie odviesť našu pozornosť o tejto dôležitej správy. A za ňu by som chcel pani Andrikiene ešte raz srdečne poďakovať. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo druhému tieňovému spravodajcovi, kolegovi Dongsisovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Andrike, nechcem poblahoželať jej vynikajúcej práce za to, že úspešne spojila kompromisné návrhy, príspevky rôznych kolegov, dali správe naozaj dobré posolstvo Európskeho parlamentu nie len tretím krajinám, partnerom EÚ, ale tiež aj Rade, Komisii, mnohým štátom a novej vonkajšej službe. A preto by som vás chcel vyzvať, aby ste hlasovali za správu, pretože je hodnotným krokom k lepšej koordinácii rôznych nástrojov ľudskoprávnych v EÚ, ale tiež pomenováva najakútnejšie prípady porušenia ľudských práv vo svete. Takisto môžem povedať za ALDE, že som spokojný so všetkými kompromismi, avšak nie všetky e, naše pozmeňujúce návrhy nebo, mohli byť zapojené do správy. Napriek tomu chcem povedať, že, že moja skupina bude e, hlasovať proti mnohým e, pozmeňujúcim návrhom, nie kvôli ich posolstve, ale pretože Um, idú proti celkovému posolstvu správy. V zásade by som chcel uh, vysloviť obrovský obdiv pre prácu pani uh, Andrikiene a chcem vás vyzvať, aby ste všetci hlasovali za správu. Grazie. Ďakujeme. Ako tretí kolegyňa Hautala. Ďakujem, pán predseda. Dodatočná hodnota tejto správy, tak ako vzíde z Európskeho parlamentu v decembri, je to, že priamo bude súčasťou revízie stratégie EÚ v oblasti ľudských práv, čo bolo slúbené. A viem, že Európska komisia čaká na vklad Európskeho parlamentu. Tu by som chcela spomenúť, že naozaj verím, že takáto stratégia by mala byť veľmi transparentná, veľmi otvorená a veľmi inkluzívna a preto si myslím, že Európsky parlament by mal žiadať, aby tu bolo oznámenie komisie, komunikácia medzi inštitúciami, či už zo strany vysokej predstaviteľky alebo iných, aby tu bola otvorená diskusia o tom, ako možno zlepšiť a aktualizovať E, ľudskoprávnu politiku EÚ a ako možno vytvoriť pridanú hodnotu. Pani e, Andrikiene odviedla vynikajúcu prácu a plne podporujem jej kompromisy a bola tiež veľmi otvorená ďalším návrhom, ktorý sme my predložili, takže si myslím, že výsledok bude dobrý. Grazie, la parola Schulz. Ďakujeme. Kolega Schulz. Es liegt uns hier ein sehr guter Máme tu veľmi dobrú, rozsiahlu a hlboko zasahujúcu správu, ktorá je odráža deficity a narušenia ľudských práv vo svete. Napriek tomu som toho názoru, že určité doplnenia a upresnenia by boli potrebné. Nemali by sme hovorili o ľudských práv, ale aj ten širší kontext práv občanov. Tu mám napríklad, napríklad na mysli aktívne a pasívne volebné právo v mnohých krajinách porušované, neposkytované. Ďalej potom veľká oblasť manipulácií a falšovaní volieb. Nielen voľby pozorovať, ale fakt manipulácie volieb od Ruska až po Ukrajinu v nedávny prípad. Ďalej aj precíznosť tej správy by bola dobrá. Tie útoky na žurnalistov v postsovietských e, štátoch. Tu nejde len o Nataliu Esdemirovú, ale len tento rok boli zabitých 8 e, novinárov a ďalších 50 veľmi brutálnych útokov na e, novinárov nedávno Boris Kašin, to je posledný prípad, toto treba vyzdvihnúť a ďalej potom aj tu ide o to, aby sme boli aj aktuálni. Demonstrácia e, o článku číslo 1 e, Ruskej ústavy tu je spomenutá, ale mali by sme pozitívne vyzdvihnúť, že minulú nedelu takéto podujatie bolo prvýkrát povolené. Ja sám som sa zúčastnil Treba však dodať, že to ešte vôbec nezodpoveda tým tomu, čo my poznáme ako slobodu demonstrovať. Ak máte takéto schválené podujatie, ktoré ale súčasne e, limitované na 800 účastníkov zovretých kordónom pozuby ozbrojených policistov. no to sú naozaj ešte deficity. Ďakujem. Ultimo intervento, l'onorevole Jagl. Prego. Ako posledný pani Jegle. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Veľmi by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni Andrikiene, takisto všetkým tieňovým spolu, e, spravodajcom. Ja som vo výbore pre ľudské práva zažila, ako intenzívne sme sa zaoberali touto témou. Ja sama som prispela, a keď sa teraz pozrieme na kompromisy, tak naozaj sa dá konštatovať, e, že všetky problémy sveta touto správou nevyriešime. Ale táto správa po Lisabonskej zmluve v našej novej situácie e, určite bude mať svoju váhu. Hovorí sa o tie, tých veciach a v tých rokoch, za ktoré sme boli zodpovední. A táto správa má do tej miery určitú relevantnosť Myslím si, že práca na tejto správe bola veľmi dobre odvedená a ja by som bola za to, aby sme široko podporili túto správu, aby mala táto správa širokú podporu. Len široká podpora parlamentu by potom ukázala váhu parlamentu, bol by to dobrý základ pre ďalšiu prácu. Aby sme dlhodobo zaujali určitú pozíciu v oblasti ľudských práv, aj to ukazuje táto správa. Je za tým veľa práce a aj za to vám ďakujeme. Už nechcete e, niekto ďalší vystúpiť, mohol by som dať opätovne slovo pani spravodajky k záverečnému slovu k tejto správe. Noriu padėkoti visiems kolegoms, e, kurie dalyvavo diskusijoje. Dėkuoju, pan predseda. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do tejto diskusie za ich poznámky, za ich návrhy, za ich e, úsudky. Richard Howitt, myslím si, že predtým, než budeme hlasovať, bolo by snáď dobré e, popracovať na kompromise e, ku Kube. Nemám nič proti návrhu kolegu Obielsa, Chcem však ponechať skôr to, čo je už v kompromise. Na tom by sme sa snad dohodli. Ďalšia e, e ďalej, e, problém Guantanama napríklad. Nevidím tu problémy. Som vám vďačná takisto pánu Donskisovi, pani, pani Hautale, pánu, pánu Šulcovi, ktorý hovoril o ľudských e, právach a ich porušeniach v Rusku. Má absolútnu pravdu. Nejde len o pani Ezdemirovú, ale ďalších, ktorí boli v Rusku zavraždení v nedávnej dobe. Počuli sme tu čerstvé údaje s kolegyňou Hautala i ďalšími pozorujeme vývoj v demonstrácii v, v Rusku, ako ruská, ruská ústava veci uvádza do pohybu. Mnohé veci sa zlepšili. Chcem však povedať, že naša správa pokrýva obdobie 2008-2009 a odkazuje na určité problémy, ktoré v roku 2010 takisto blatia, ale my by sme mali byť vyvážení, pretože hlavné referenčné obdobie bolo obdobie 2008 a 2009. Len zo pár vecí sme e, naznačili aj s ohľadom na rok 2010. Ďakujem vám za vaše poznámky a teším sa na hlasovanie popoludní. Grazie. Quindi vi ricordo Ďakujem pekne. Chcel by som ešte na záver pripomenúť, že hlasovanie na výbore sa uskutoční samozrejme dnes. Čo sa týka plenárky, malo by to byť na programe v decembri a mali by sme sa k tomu stretnúť aj s pani Ešton. Dostávame sa k ďalšiemu bodu a to je udržateľná politika EÚ na ďalekom severe. Vidím, že náš spravodajca tu nie je. Chcel by som navrhnúť krátku prestávku 5 minút. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il, il punto in esame... Kolegyne, kolegovia, takže pokračujeme v našej schôdzi. Dostávame sa k číslo 5, udržateľná politika EÚ na ďalekom severe. Kolegyne, kolegovia, mali sme vypočutie, ktoré sa uskutočilo 2. oktobra Vychádzajúc z toho, vypracoval náš kolega Gáler tento materiál, ktorý nám teraz predloží a vlastne bude to preskúmanie návrhu správy. Poprosil by som teraz e, nášho spravodajcu, aby nám objasnil hlavné body svojej správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa človek zaoberá takouto vážnou témou, ako je ďaleký sever, zistíte veľmi rýchlo, koľko aktérov sa vlastne už doteraz zaoberalo touto témou. Zistíte, koľko oblastí politík sa to týka a koľko existuje politických dohôd v tejto oblasti. V rámci tejto správy, samozrejme, čo sa týka Arktidy, neprídem s, s ničím kvázi novým. Budem sa opierať o oznámenie, oznámenie z roku 2008 Ďalej sa opriem o informácie z roku 2009. Za, za, zabera tým, ako postupovať, aby sa zabezpečila čo najvyššia možná pridaná hodnota pre všetkých. Cieľom našej práce je schváliť správu, ktorá bude reagovať na meniacu sa geopolitickú situáciu v Arktíde, kde sa čítajú susedných štátov Arktídy bude sa týkať aj ďalších účastníkov. Bude odzrkadlovať Európsku úniu a jej plány, ako ona chce pôsobiť v oblasti Arktídy. Aj keď EÚ momentálne nemá arktické pobrežie, máme tu členský štát Dánsko a Grónsko, ktoré síce nie je členom EÚ, ale máme tu Nors. Máme tu Švédsko a Fínsko, ktoré sa nachádzajú takmer e, v zóne Arktídy. Potom sú tu štáty ako napríklad Island a Norsko, ktoré prostredníctvom Európskeho hospodárskeho priestoru sú prepojené s EÚ a majú prístup do Severného ľadového oceánu a samozrejme existujú je partnerstvo aj s ďalšími aktérmi. klimatické zmeny a znečisťovanie vodstiev a ovzdušia. Tak musíme si uvedomiť, tieto fenomény ohrozujú aj, Antark- aj Arktídu a musíme prevziať náš diel zodpovednosti. Ja som sa viacejkrát stretol s tými spravodajcami a rokoval som priamo aj s ďalšími účastníkmi. Čo sa týka mojej správy, Popísal som jednotlivé politiky v bodoch 1 až 3. Poukázal som na to, že niektoré z týchto politík sa vykonávajú na úrovni EÚ. A hneď od začiatku som sa zaoberal aj ľuďmi, ktorí žijú v oblasti Arktídy, lebo tá politika sa zameriava predovšetkým na nich. Čo sa týka jednotlivých politík, ide o stabilitu a mier v oblasti Arktídy, potom životné prostredie, ochrana životného prostredia, Mm, ťažba ropy a iných surovín, doprava a tak ďalej. Som sa zameral na ťažiska EÚ a snažil som sa e, zabezpečiť, aby tam bola, bol súlad so stratégiami susedných štátov alebo so štátov sediacich s Arktídou. Cieľom tejto správy je poukázať na to, že sú tu rozdielne názory, ale je nutné, je, nutné ich koordinovať. Musím zopakovať, že z geografického hľadiska nehraničíme s Arktídou. Samozrejme, nemôžeme k tomu regiónu pristupovať tak, že povieme, že toto môžete robiť, toto nie eine nachhaltige Entwicklung nicht nur mit dem Ale ako som povedal, musíme sa snažiť koordinovať naše kroky. Čo sa týka lodnej dopravy, ťažby prírodných zdrojov, ochrany životného prostredia, musíme zabezpečiť, aby všetká činnosť sa vykonávala na najvyššej možnej technickej úrovni. A to nemá byť len cieľ na papieri, ale prax, ktorá sa bude uplatňovať. Dôležité spolupracovať v rámci IMO, dosiahnuť kódex pre lodnú dopravu, potom je nutné pracovať aj s pracovnou skupinou Arktickej rady. Musíme si uvedomiť, že Európska únia vlastní 40 e, všetkých námorných lodí na svete, preto je z nášho hľadiska toto veľmi dôležitý bod. Dôležité je, aby sa vyriešili hraničné spory napríklad medzi Norskom a Ruskom. Keďže aj my sme spotrebitelia prírodných zdrojov, samozrejme máme záujem o spoluprácu, pre všetkým, keď ide o uplatňovanie technických štandardov a môžeme to riešiť prostredníctvom transferu technológií. A toto je určite prospešné pre všetky zapojené strany. Čo sa týka transfer, transfer technológií. Toto je veľmi dôležité. Dôležité uplatňovať najvyššie štandardy. A to aj z toho dôvodu, lebo približne jedna petina celosvetových zásob ropy a iných nerastných surovín sa nachádzajú práve v oblasti Arktídy. A určite napríklad plyn ako zdroj, ktorý produkuje málo CO2, je iste zaujímavý. Ako som spomínal, som sa zameral aj na ľudí, ktorí žijú v tomto regióne dôležité, aby otvorenie Arktídy sa považovalo za určitú šancu, nie za určité riziko a hrozenie. Musíme myslieť na pôvodné obyvateľstvo a samozrejme musíme sa na nich zameriavať. Dôležité je si uvedomiť, že oni svoju hospodárskú činnosť vykonávajú udržateľným spôsobom, Napríklad v rámci rokovaní ja som sa stretol s zástupkyňou Sámov, ktorá povedala, ja nechcem žiť v múzeu. To znamená, že pri rozvoji Arktídy nejde iba Nejde o to, aby z toho vznikol nejaký národný park alebo prírodná rezervácia, ale aby tam bol udržateľný rozvoj. Čo sa týka riadenia, ja som už, ja som už spomínal, že sú tam určité inštitúcie a pravidlá, je tam Arktická rada, a v správe apelujem na Arktickú radu, aby bola aktívnejšia, aby prišla so záväznejšími pravidlami. A to jednoducho z toho dôvodu, lebo chceme posilniť naše vzťahy s nimi. A v správe som sa vyjadril za to, že my ako Európska únia by sme chceli získať štatút permanentného stáleho pozorovateľa Máme tam zastúpený náš jeden členský štát, ale EÚ ako taká tam nie je zastúpená. A Lisabonská zmluva znamená presun viacerých kompetencií na úroveň EÚ, preto by sme tam mali mať stále zastúpenie. Äh, äh, äh, Čo sa týka cieľov mojej správy, chcel som podnietiť pre všetkým to, aby komisia a generálne Máre vytvorilo určitú štruktúru, permanentnú štruktúru, aby sa vykonávala koherentná práca. Dôležité by prostriedky, ktoré sú v dispozícii na výskum, sa využívali efektívnym spôsobom. Tieto prostriedky sa netýkajú na Arktídy, ale EÚ a členských štátov všeobecne. Ďalej navrhujem, aby celý arktický región a ten program spolufinancovania oblasti výskumu fungoval efektívnym spôsobom. Ide o to, aby sme v rámci výskumu pôsobili aktívnejšie. Som za Arktické informačné centrum. Podľa mňa to by bol dobrý nástroj, Takto môžeme informovať hlavných aktérov o našej politike, ale v opačnom garde môžeme získavať z RTD informácie. Môžeme využívať naše viaceré projekty ako Galileo alebo ďalšie satelitné projekty na ďalšiu činnosť a myslím si že tie signály, ktoré vyšleme, sa zamerajú na potenciály, na ďalšiu spoluprácu. A to znamená, že sa budeme snažiť garantovať v oblasti ochrany životného prostredia najvyššie štandardy. EÚ dnes viac ako v minulosti môže byť dôležitým akté- e, aktérom v rámci Arktídy. Keď sa človek dlho zaoberá touto témou, príde na také myšlienky, príde a také podnety, že nebolo to možné vlastne všetko zapracovať do správy, lebo tá samozrejme má určité obmedzenia. Ja rátam s tým, že viacerí tieňoví spravodajcovia prídu s, tieňu, prídu s pozmeňujúcimi návrhmi a správu obohatia Jednoducho, boli tam isté obmedzenia, no ale taký je život. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí prišli s pripomienkami a komentármi. Teším sa na ďalšiu diskusiu a pri ďalších diskusiách ešte zlepšíme tú našu správu. Ďakujem pekne. Grazie, kolega Galer. La parola... Ďakujem kolegovi Galerovi a teraz má slovo prvý tieňový spravodajca a tým je Nia Konsari. Ďakujem pekne pán spravodajcovi. Toto je veľmi opatrne spracovaná zaujímavá správa. Je jasné, že spravodajca pán Gáler sa veľmi snažil a že ho to osobne veľmi zaujíma. Analýza a tieto um, výsledky už na začiatku správy je jasne povedané, že arktická oblasť je zaujímavejšia kvôli klimatickým zmenám a toto je jeden z centrálnych smerov rozvoja. Ja s tým nesúhlasím celkom. Myslím si, že hlavná zmena v arktickej oblasti vyplýva z globálneho hospodárstva a skutočnosti, že prírodné zdroje v tejto oblasti sú zdroje, ktoré všetci chcú využiť. Samozrejme, že klíma a globálne hospodárstvo sú prepojené, ale vyžadujú si odlišné opatrenia, takže otázka spočíva v zmene, ktorú znamenajú hospodárske zmeny vo svete a ľudia, ktorí chcú nájsť tieto zdroje eh, v Arktide. Čiže to je veľmi dôležitý spôsob prístupu k tejto veci od začiatku v, sú zlé správy, ale aj dobré správy. Eh, mm, rozvoj v Arktíde je veľmi stabilný a mierový. A to sme konštatovali už minulý týždeň, keď pán Galer hovoril o dohode medzi Norskom a Ruskom a o tom, ako využívať tieto zdroje a ako skončiť 40-ročný spor o využívaní prírodných zdrojov tejto oblasti. Je tu veľmi dlhá tradícia v Arktíde veľa cezhraničných činností, napríklad je tu koncept národných hraníc a štátov, je to niečo nové. Sami naozaj veria, že sú súčasťou Európy bez hraníc a Európska únia tu má kľúčovú úlohu. Musíme pokračovať v budovaní dôvery. Toto je kľúčová téma. Nechceme e, nejak dávať najavo svoju moc, ale budovať dôveru. Je to veľmi dôležitý prístup. Vieme, že Rusko nechce, aby EÚ bola toho súčasťou. Kanada má voči tomu veľmi kritický postoj, takže budovanie dôvery je témou číslo jedna. správe sa veľmi správne konštatuje, že Arktická rada a jej pozícia sa musí posilniť, pretože táto rada je jediným orgánom e, v tejto fáze. Je to hlavné fórum pre Arktídu, kde arktické štáty môžu spolupracovať a kde domorodné obyvateľstvo má e, svoje miesto. Toto teda musíme posilniť. Komisia musí urobiť maximum preto, aby zabezpečila to, že Arktická rada sa posilní. Toto je jedna zo zásadných e, víziev pre sekretariát a Európska únia by mala mať stále pozíciu stáleho pozorovateľa v tejto rade, to je veľmi dôležitá vec baronesa Ashton sa zaviazala dosiahnuť tento cieľ. Arktická rada je dôležitá a Európska únia by mohla vynakladať väčšiu snahu do rozvoja spolupráce s USA, Kanadou, Ruskom A toto by e, viedlo k budovaniu dôvery. Myslím si, že vytváranie sietí rozvoja a ich posilnenie má tiež dôležitú úlohu. Musíme nájsť e, spoločný základ e, pre túto iniciatívu. Rozvoj Srby v Taliansku, Nemecku, Norsku, tak sme vo všetkých členských štátoch, ale ešte to nie je skoordinované. tejto správe by sa mala posilniť severná dimenzia a arktický mm, priestor pre tento rozmer. Severná dimenzia a konkrétnejšie e, rozmer logistiky je jedno z najkonkrétnejších fóriem, fórum, fór pre spoluprácu medzi EÚ a Ruskom. Nevidíme to v správach, ale má to, máme tu veľmi konkrétnu a plodnú spoluprácu a dopad severnej e, dimenzie a arktický priestor si zaslúži ďalšie posilnenie. Tiež musíme zdôrazniť, že Európska únia by mala mať vedúcu úlohu konkrétne v hodnotení klimatických zmien v arktickej oblasti, pretože toto je znovu dôležité z pohľadu budovania dôvery. Pán Galer hovoril o informáciách. Potrebujeme spolahlivejšie dáta. Ide o viacrozmerný um, vedecký e, prístup a takisto multidisciplinárny prístup. A súhlasím s pánom Galerom v tom, že, informa- že Arktické informačné centrum by mohlo byť, e, mať svoje sídlo v univerzite v Laponsku. To by bola taká zastrašujúca organizácia v tomto kontexte. Správa hovorí o domorodom obyvateľstve, ale nehovorí sa o miestnych ľuďoch. A to je určite nedostatok. Preto, aby sme získali dôveru od miestnych ľudí, konfide, alebo dôveru v naše projekty, musíme brať do úvahy domorodé obyvateľstvo, ale tiež názory miestnych ľudí, ktorí tam žijú. A to sa tu naozaj nerieši. E, rozhodnutia miestnych ľudí tu nie sú pokryté, takže nehovorí sa tu o, o poľnohospodároch, e, ktorí tu majú mm, veľmi také marginálne miesto v porovnaní napríklad s ropným priemyslom. Mm, pokiaľ ide napríklad o rybolov, zbieranie rozličných plodov, toto môže mať presne takú istú dôležitosť ako mm, využívanie nerastných e, zdrojov. A je veľmi, to je veľmi dôležité, pretože mm, domorodé obyvateľstvo sa obáva určitých zákazov ktoré sa týkajú niektorých produktov. Čiže musíme e, sa zamerať na lepší dialog s miestnym obyvateľstvom a s miestnymi ľuďmi a na to je veľa príležitostí. Takže ďakujem spravodajcovi, pánovi Galerovi. Myslím, že správu treba ešte doladiť, ale podľa mňa môžeme v tejto správe vytvoriť veľa pridanej hodnoty. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pani Jachtemaki. Prepačte výslovnosť. Myslím si, že e, fínske meno Jakonsári a Jaktemaki nie sú, toto nie sú tak ľahko vysloviteľné priezviská, ale vyslovili ste to veľmi dobre, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Galerovi za jeho snahu vytvoriť e, prvý návrh e, správy Európskeho parlamentu o politike Európskej únie, na ďalekom severe. Je to naozaj historická chvíľa a aj správny čas na takúto iniciatívu. Chcem mu poďakovať za jeho voľu spolupracovať e, s našimi spravodajcami. Naozaj si to veľmi cením. Som spokojná so správou pána Galera, ktorá pokrýva niektoré veľmi dôležité prvky, ale chcela by som hovoriť o troch veciach. Prvá z nich sa týka politiky eh, severnej dimenzie alebo rozmeru. Arktická politika by sa mala ďalej rozvíjať ako súčasť už existujúcej severnej dimenzie. Pretože Európska únia už má existujúcu politiku a teda verím, že arktická politika EÚ by sa mala ďalej rozvíjať ako súčasť toho, čo už eh, existuje, čo už sme urobili. a, a teda neoddelovať e, tieto sektory úplne. Európska únia už aktívne spolupracuje v rámci severnej dimenzie. Ide o jadrovú bezpečnosť, e, riadenie odpadových vôd, energetickej efektívnosti a tiež sa to týka aj verejného zdravia a sociálnej oblasti, ale je tu potenciál pre väčšiu spoluprácu. Severná dimenzia spája arktické krajiny. Od Gráse ide, Nor- ide o Norsko a ide o, aj o Island. Sú to dôležití partnery pre politiku EÚ v arktickej oblasti. A týka sa to tiež aj USA a Kanady, ktorí spolupracujú, pretože majú štatút pozorovateľa. Moja druhá pripomienka sa týka Arktického informačného centra. Mali by sme zaujať pozíciu k tomuto informačného centra a mali by sme hovoriť o špecifických aspektoch v tomto výbore a tiež v iných eh, eh, tvorách musíme mať spolahlivé zdroje, získavať informácie o meniacom sa životnom prostredí v Arktide a tiež informácie o ostatných témach. Okrem Európskej inštitúcii, Európska informačná, eh, informačná sieť by mala slúžiť verejnosti a občianskej spoločnosti. ako povedala pani Jakonsári, ja by som privítala, keby toto centrum sídlilo na samotnom severe a spolupracovalo s univerzitou v Laponsku, pretože tam existuje už výskumné centrum, už je tam teda tá základňa, ktorá bola veľmi aktívna v tejto oblasti. No a tretí, tretia vec, Tiež by som chcela, aby tu bolo väčšie pokrytie pre práva domorodého obyvateľstva. Nemali by sme na nich zabúdať v našej africkej politike. Sámovia majú veľmi málo príležitostí na to, aby hlas bol vypočutý v EÚ a komisia ehm, otvorila dialog eh, s týmito ľuďmi, ale potreba takéhoto dialogu musí figurovať aj v oznámení Európskej komisie roku dve, z roku 2008, čiže toto sme už navrhli. Samiovia sú vo Fínsku aj Švédsku, nemajú stále zastúpenie alebo diplomatickú misiu. Čiže ich hlas naozaj nebol vypočutý. Takže v tomto veci treba zlepšiť. Čiže severná dimenzia, Arktické informačné centrum a práva domorodého obyvateľstva. To sú tri veci, ktoré by sa mali zdôrazniť. Ale správa je veľmi dobrá a ďakujem za ňu pánovi Galerovi. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegyni Lezing. A ja chcem spravodajcovi poďakovať. Pozorne som si správu prečítala a všimla som si, že geologické, geologicko-strategické, ekologické, komerčné záujmy, všetko toto si pán Galer všimol, aj oblasť bezpečnosti, čo však podľa mňa chýba a čo by bolo dôležité pre budúcnosť, je prepojenie všetkých týchto aspektov. A vplývanie jedného na druhé, to mi chýba v tejto správe. Narastajúce znečistenie v oblasti bude predsa logickým dopadom väčšieho množstva lodí, väčšou ťažbou v arktickej oblasti. Aj priemyselný vývoj, napríklad ropa, plyn zemný, ich ťažba, rozširovanie komerčného e, rybolovu. To všetko vedie k narastajúcemu narušovaniu a znečisťovaniu citlivých ekosystémov a decimovaním e, a e, vymieraním druhov. Táto nevyhnutná korelácia ak bude takto napredovať, treba ju odstrániť alebo vyvážiť. Kladiem si otázku, či je tu ešte ďalší možný vývoj, ďalšie nápady, možno komisia má nejaké postrehy k tomu. Hlavný záujem EÚ e zapájať sa v tejto oblasti vnímam v súvislosti s tým, že te, te, to, to, to, e, to topenie sa ľadovcov v polárnej oblasti môže viesť e, k určitým úžitkom. Trasy e, lodí budú priechodnejšie, ťažobné polia budú prístupnejšie a profit vyšší. To sa e, oveľa jasnejšie ukázalo v klimatickej stratégii EÚ z roku 2008. Tam to bolo prezentované Nechcem to tu ešte raz opakovať, ale práve tam sú tie lepšie možnosti prístupu na tie e, nerastné rezervy a tiež dopady na medzinárodnú stabilitu a európsku bezpečnosť. V tejto oblasti sme, o tejto oblasti sme hovorili neintenzívne. Ďalej výrazný nárast geostrategického významu Arktídy susedné krajiny, Rusko, USA, Kanada, Dánsko, Norsko, tieto krajiny už začali s militarizáciou tohoto regiónu. S, e, americké e, vojenské jednotky majú už určitú novú e, cestovnú mapu pre túto oblasť, kde na základe nárastu, očakávaného nárastu konfliktov v regióne sú tu odporúčania pre budúce programy obstarávania chcú preveriť, odkedy a do akej miery musí byť v Arktide prítomná stála vojenská prítomnosť. To všetko je vlastne e, myslené pre severné pobrežie a e, Aliešky. Kan- Kanada rozširuje svojich arktických e, jednotky svojich arktických rangerov. Aj Rusko avizuje do roku 2020 vytvoriť špeciálnu jednotku, aby si mohlo chrániť svoje bezpečnostno-politické a hospodárske záujmy v tejto oblasti. Takže tá súvislosť, klimatické zmeny a arktická oblasť, to musíme nejak prepojiť. To mi chýba v tej správe. Prepojiť to, aby sme zabránili klimatickým zmenám, ale aby sa tu nevzvyšovala ťažba fosílnych e, palív. Aby to nebolo ešte negatívnejšie. Preto žiadame, aby tu nebolo ďalšie súťaženie. My GUE NGL žiadame rôzne organizácie, medzi nimi nemecké, aby vytvorili moratórium pre nové projekty na ťažbu ropy v e, Arktíde. Stále sa tu hovorí, že neexistuje taká opcia, že právne podmienky sú iné. Ale ja si teda kladiem otázku, či, či to je neprechodná cesta alebo neprechodná vôľa uzavrieť takúto zmluvu. Súčasť tejto zmluvy by predsa mala byť moratórium ťažby e, surovín a takisto vytvorenie demilitarizovanej zóny. Hovorilo sa aj o domorodom obyvateľstve, ešte raz to chcem zdôrazniť, a to v porovnaní s inými regiónmi sveta. Pozrime sa na to, v ktorých regiónoch sveta, nárast ťažby jednotlivých konkurujúcich krajín viedol k lepšiemu, lepším životným podmienkám obyvateľstva, domorodcov. Ak sa bavíte s ľuďmi v týchto oblastiach, pozrite sa na to, s kým sa bavíte. Aby to neboli teda tí, ktorí osobne profitovali z takéhoto vývoja Treba hovoriť aj s roľníkmi, so všetkými skupinami obyvateľstva, ktoré takýmto spôsobom v tomto procese e, sú zapojené. Ďakujem. Posledný rečník je pán Tarant. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby, aby som použil tretí arktický jazyk popri finštine a nemčine, a to estončino. Chcem poďakovať pánu Gálerovi za spoluprácu a chcem zdôrazniť zo pár vecí, ktoré sú pre zelených v parlamente dôležité. My si myslíme, že najlepší spôsob ako bojovať za Arktídu, brániť ju, by boli medzinárodne záväzné klimatické zmluvy. Keďže takéto zmluvy však nemáme, musíme ísť menšími krokmi. A jeden z takýchto menších krokov by určite bol bolo usmernenie, ustanovenie EÚ e k čiernemu uhliu a emisiám z, tých, z tejto ťažby, ich regulácia, takisto ako to, to upravil aj materiál OSN. Pokiaľ ide o prírodné zdroje, ťažba ropy a plynu, ja osobne podporujem toto. Myslím si, že ľudia ešte nie sú pri, technologicky pripravení na to, aby ťažili prírodné zdroje. A ľudia sú príliš chamtiví. A je tu chamtivosť. A ako povedala kolegyňa Lösing, právne podmienky sú rozličné na južnom i severnom pole. To nie je pravda geologické podmienky síce sú rozdielne. A preto máme na svete právnikov, ktorí vytvárajú e, zmluvy, ktoré by vy, vyhovovali obom oblastiam. Nie je tu však politická vôľa pre tieto, tieto zmluvy. My zelení sme prišli so zmluvou, ale tá dnes neprejde. K tej Arktickej rade, nuž, chceli by sme v nej byť opozorovateľmi pred týždňom Norsko sa v parlamente vyjadril, že podporuje náš status pozorovateľa, e, takisto ďalších e, nordických krajín, Švédi, Fíni budú mať rovnaký postoj a my nevieme, čo povedia Dáni. Je tu však nádej, že čoskoro sa v Arktickej rade čosi začne diať. Táto rada nemá stály sekretariát, Myslím si však, že Európska únia by bola veľmi dobrou platformou pre takýto pre, te, pre, tu, pre, tu, pre tieto byrokratické návrhy. Mali by sme využiť výskumné centrum v Rovaniemi na výtvor výskumného centra. Malo by to vzniknúť v Rovaniemi, nie v Bruseli. Pre nás otázka eh, lovu túleňov je veľmi dôležitá. Treba to aktualizovať, pretože Európsky súdny dvor medzi časom prijal svoje rozhodnutia, ktoré sme, sú v kontraste s našimi politickými cieľmi. skupina ECR, pokiaľ viem, chce navrhnúť dve veľmi dobré návrhy. Jeden sa týka medzinárodnej dopravy, lodnej dopravy, aby boli rovnaké práva a povinnosti všetkých zúčastnených. Podľa mňa je to veľmi pozitívny krok, a pro krok, ktorý si zaslúži podporu. Ďalej k možným kolíziám amerických a ruských rangerov v oblasti. Nuž, nemyslím si, že je to veľmi pravdepodobné, ale len to vyzdvihuje potrebu regulácie využitia prírodných zdrojov. Musíme sa vyhnúť akýchkoľvek eh, aktivít, aktivít typu eh, zlatej horúčky, Pani Jatemaki hovorili, hovorila úloha domorodcov. Nuž, no to je veľmi dôležité, naozaj. Sámovia, ktorí žijú na území EÚ, majú uh, uh, určitý hlas tu, v hlavnom meste EÚ. Ale Európska únia musí zaručovať to, aby v porovnaní s kanadskými domorodcami ktorí nemajú zastúpenie, títo nemajú zastúpenie v Artickej rade. Na ruskej strane sú veci dosť formálne a my by sme samozrejme chceli, aby tieto formality zostali bokom a arktické krajiny, aby mali rovnaké práva, ako Kanadiania dali svojim domorodým obyvateľom. Tu svoje úvahy však ukončím. Abbiamo ancora tre interventi. Il primo è... Ďakujem pekne. Ešte tu máme troch rečníkov. Najprv pán Šulc, pán, pán, pán Landsbergis a potom pani Hautala. Poprosím našich rečníkov, aby boli skutočne struční ako, a hovorili kratšie ako predrečníci. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za skutočne chválihodnú prácu. Vieme, že pred toto správo sme mali veľké vypočutie podľa môjho názoru je toto téma, ktorou sa nedostatočne zaoberá EÚ. Bola tu Sibrisová štúdia, ktorú vypracoval Štokholmský výskumný inštitút. Tá vrhla určité svetlo na arktický región a ja si kladiem vážnu otázku, čo chce dosiahnuť Európska únia štatutom pozorovateľa v rámci Arktickej rady ako chceme ovplyvniť e, súboj veľmocí, ako chceme ovplyvniť ich boj o využívanie nerastného bohatstva a e, transportných ciest. Zároveň vidíme, že na všetkých stranách dochádza k novej vlne zbrojenia. Vieme, že Rusko umiestnilo vlajku na dne Arktického Severného hladového oceánu, aby takto posunul svoje územné nároky. Ďakujem pekne. A teraz kolega Landsbergis. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ten dokument, ktorý vypracoval náš kolega Gáler, ktorý sa týka politiky EÚ na ďalekom severe, je podľa môjho názoru veľmi dôležitý pre európsku globálnu budúcnosť. Žijeme v dobe plnej napätí a nepotrebujeme ďalšie. Dnes máme možnosť hovoriť aj o týchto obavách spravodajca zdôrazňuje medzinárodnú spoluprácu a zároveň je tu aj medzinárodná konkurencia s eventuálnymi problémami a je tu snaha tomu predchádzať. To, čo tu vidíme, je určitý nedostatok, určitá priepasť. Preto je dôležité, aby sa kolega Galer zameral na tieto obavy. Spomeniem jeden príklad. Napríklad je tu istý pozmeňujúci návrh, ktorý, by sa, ktorý sa týka úvodné ustanovenia A. Dovolte, aby som z toho zacitoval. Eventuálne nároky alebo požiadavky štátov, ktoré sa opierajú o ich, o ich nároky v oblasti Severného oceánu, ktoré sa týkajú vodných ploch alebo ľadu. ktoré pripomínajú nové koloniálne prozdielne sveta, tak toto je, toto je obava, ktorú musíme vyjadriť a ktoré musíme predchádzať. Preto som vám toto chcel prečítať. Honorable Autala. Ďakujem pekne a teraz posledný rečník, pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela podporiť pána Taranta a pani Etenmeky. Ide totiž o to, že by sme sa mohli lepšie zaoberať otázkou pôvodného obyvateľstva. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na to, že v tejto oblasti žijú skutočne také malé národnostné skupiny, napríklad Hansi Damansi, ktorí žijú v určitých regiónoch. No to znamená, že aj u nás vo Fínsku máme určité takéto skupiny. Podľa mňa Európska únia mohla podporiť e, ich snahu zachrániť, e, chrániť svoj spôsob života a svoj jazyk, aby aj deti sa mohli vzdelávať v tomto jazyku. Ide o to, aby tí ktorí hovoria týmito jazykmi, ich mohli rozdať svojim deťom. Podľa mňa toto je veľmi dôležité pre osud týchto malých jazykov budúcnosti. Čo sa týka úvodu, spomínajú sa tam viaceré dohovory a podľa môjho názoru je dôležité hovoriť o dohode, ktorá sa týka sámov. Potom sú tu ďalšie dohody ktoré poskytujú práva týmto národným skupinám mohli využívať e, oblasť, v ktorej žijú. Ďakujem pekne. Grazie. breve intervento alla Commissione. Ďakujem pekne a teraz by som dal krátko ešte slovo komisii. Thank you. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, de parte de la comisión lo que queríamos señalar es... Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel všetkým zamerať na to, že sme skutočne veľmi spokojní z toho, že táto správa sa vypracovala v parlamente. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme získali určité usmernenie alebo určité myšlienky, aby sme potom mohli implementovať politiky EÚ, ktoré sa týkajú eh, ďalekého severu. To sa netýkal našej aktivity na úrovni komisie, ale aj v rámci medzinárodných organizácií. Dôležité je si uvedomiť, že sú tu viaceré dôležité otázky týkajúce sa ďalekého severu, ktoré sú pokryté v tejto správe. Jedna z dôležitých vecí je skutočnosť, že by sa mala posilniť myšlienka toho, že e, je tu veľké... Musím si uvedomiť, že my nemáme priame pobrežie s e, Arktídou a správa to správne poznamenáva. A chcel by som pripomenúť steným poslancom to, že dalo by sa povedať, že my sme také arktickou entitou a mali by sme byť na to hrdí. Správa by mala jasne naznačiť, že toto je región, v ktorom chceme pôsobiť. Sú tu určité tretie štáty, ktoré hovoria, že my sme nemali byť považovaní za arktickú entitu, ale tak by to rozhodne nemalo byť. Mali by sme otvoriť dvere a ak by Island pristúpil do Európskej únie, by sa situácia zmenila v plnej miere. Ďalej by som chcel spomenúť ďalšiu vec. Niektorí z poslancov hovorili o severnej dimenzii, o severnej dimenzii EÚ. Toto je veľmi dobrá vec a veľmi nám to pomohlo v rámci politík EÚ. Zároveň by som sa tu chcel zamerať na dva body. Čo sa týka tejto severnej dimenzie, to nie je len politika EÚ. Vlastne už v roku 2006 to nie je takáto politika, lebo je to spoločná politika s Ruskom, Norskom a Islandom. Tá politika, ktorú my navrhujeme zo strany komisie a vlastne pracujeme na tom od roku 2008, Rada sa tým zaoberala a poskytla nám súhlas v niektorých oblastiach minulý rok. Chcel by som povedať, že politika EÚ, ktorá sa týka ďalekého severu a týka sa e, Celé oblasti severa. Ide tu o dimenziu polárneho kruhu a v rámci toho samozrejme severná politika, severská politika je veľmi dôležitá. A chcel by som teda opätovne zdôrazniť, že EU je anglickou entitou, má tým pádom svoje práva aj povinnosti. Čo sa týka polárneho kruhu, alebo celého arktického regiónu. To je pre nás veľmi dôležitý región. Nechcem hovoriť veľmi dlho, chcel by som skôr povedať, že súhlasíme s, s tým, ako sa rozpracováva táto téma. Je dôležité posilný dialog s domorodým obyvateľstvom. Čo sa týka sámov, s nimi sme v kontakte, oni sú, viac, oni sú jediní takíto domorodí obyvateľia EÚ, preto sa na nich zameriavame a ich aktivity oceňujeme. Dôležité je, aby sme pokryli všetké domorodé obyvateľstvo. Budem mať konferenciu v marci, potom budú ďalšie konferencie, ktoré sa budú zaberať všetkými možnými oblastiami, ktoré súvisia s domorodým obyvateľstvom ktoré sa budú týkať spôsobu života, ale aj klimatických zmien a celkovo tých odladlých oblastí, v ktorých žijú. Chceme sa zoberať otázkami vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti. Sú to ugrofínske národnostné skupiny, ktoré žijú v zložitej situácii na území Ruskej federácie. Aj týmto sa chceme zaoberať a súhlasím aj s tým, čo parlament povedal, že komisia má určité služby, určité kapacity, ktoré sa zaoberajú arktickou spoluprácou. Samozrejme, toto je veľmi dôležité v rámci komisie, sú to veľmi dôležité pracoviská. Máme tu aj DG Mare. Ale čo sa týka IAS, to je tiež veľmi dôležitá časť arktickej spolupráce. Ide tu to o suverénne štáty, ide tu o štáty, ktoré sú partnermi EÚ a sú to štáty, ktoré vlastne existujú už minulú dobu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ešte spomeniem lehotu pre pozmeňujúce návrhy, to je do 15. novembra do 15. A ešte sa ospravedlňujem, zabudol som vám dať slovo, takže nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, za vaše komentáre. Iste viaceré z nich zapracujeme, už aj z toho dôvodu, ako som spomenul na úvod. Je tu o detailnejšie informácie, ktoré sa týkajú domorodého obyvateľstva. Do pôvodného návrhu som to tam nemohol zapracovať. Vieme, že to bola ohraničená správa, ale teraz, ak budú pozmeňujúce návrhy, môžem to tam zapracovať. Kolegyňa Jakonsári povedala, že tie hlavné zmeny, ktoré sa týkajú artívy, súvisia s globalizáciou svetovej ekonomiky a nesúvisia ani tak s tou nevinutnosťou reagovať na klimatické zmeny ja som ochotný to dať na jednu úroveň vlastne už od začiatku by som povedal, že na jednej strane je tu globalizácia, ale na druhej strane klimatické zmeny a toto všetko vedie k tomu, že musíme sa viac zaoberať týmto regiónom. Nechcel som sa vzťahovať iba na domorodé obyvateľstvo, ale aj na lokálnych obyvateľov všeobecnosti. lebo oni hovoria spoločne s domorodým obyvateľstvom, že nechcú žiť ako múzeu, ale chcú zabezpečiť udržateľný rozvoj ich regiónu. Potom v jednom bode sa si nezhodneme, čo sa týka moratória, ktorý sa týka ťažby nerastného bohatstva. Podľa mňa by to nebolo v záujme ani domorodého obyvateľstva, ani iných čo sa týka severského polnospodárstva a chovu sobov. To som tam dostatočne nezohľadnil, nezapracoval. Samozrejme, to ešte môžeme spraviť. Vlastne túto oblasť som čiastočne pokryl už v tej pasáži, ktorá sa týka domorodého obyvateľstva. Ale samozrejme, možno ešte, to, ešte na tom pracovať. Čo sa týka severskej dimenzie, spomínala to pre všetkým kolegyňa Meky. som toho názoru, že naša politika v súvislosti s Arktídou nie je len súčasťou severskej dimenzie, nie je iba bodom v rámci severskej dimenzie. Musíme si uvedomiť, že severská politika je politika, ktorá sa týka napríklad aj Ruska, kde, sa, kde je vlastne určitý prístup k Artíde jeden zástupca Rusko, Ruska povedal, že máme arktické okno, ale žiadne dvere. Tak to naformuloval. Takže táto politika severskej dimenzie, tak povediať, samostatnou politikou, ktorá sa sústredí na Rusko, ale nemôže celkovo definovať našu politiku v súvislosti s Arktidou. Ja nemám nič proti tomu, aby domorodé obyvateľstvo sa prezentovalo v Bruseli, aby to bolo stále zastúpené. Ale myslím, že skôr by sa malo k tomu pristupovať v zmysle subsidiarity, takže oni o tom musia rozhodnúť. Je to skôr úloha pre Fínsko a Švédsko, aby to zabezpečili. A ja si myslím, že EÚ by to nemala financovať. Kolegyňa Lösing spomínala že chýba prepojenie jednotlivých aspektov. Ja som z môjho pohľadu skutočne doslova požiadal, poukázal na to, že sú tu rozličné aspekty, ktoré musia byť kompatibilné. To znamená, že musíme zabezpečiť to, aby rybolov, ochrana životného prostredia, námorná doprava, ochrana klímy, prírodné zdroje, aby to neboli protiklady, ktoré sa vzájomne vylúčujú je to politiky, je tu o politiky, ktoré by sa mali spoločne zbiehať. Musíme si uvedomiť, že my sami tam nie sme tak povedať suverénni. My môžeme ponúkať iba spoluprácu. Keď sa pozriem do Norska, kde je možné rokovať o jednotlivých otázkach ako rybolové, ťažby ropy, ochrany životného prostredia. To je určite dobrý spôsob, Musíme si pozrieť, ako jednotlivé otázky rieši Norsko s Ruskom, kde ide určité štandardy. A to je určitá možnosť, kde my môžeme do toho procesu vstúpiť s našimi podnikmi. A je tu možnosť zosúľadiť tieto rozličné záujmy. Myslím si, že proti klimatickým zmenám je nutné pôsobiť globálne a nie iba v oblasti Arktídy. Takže v Arktíde sa tak povedať nezachránime, ak nebudeme pôsobiť inde. A tu ešte môžem ako heslo spomenúť moratórium na ťažbu surovín. Čo by som ešte chcel povedať? Čo sa týka severu, tam je všetko už prerozdelené z teritoriálneho hľadiska a tí, ktorí tam majú suverenitu, oni sú proti nejakej dohode, ktorá by nejakým spôsobom menila arktickú dohodu. Myslím si, že to nie je ten postup, ktorý by sme my e, nejako navrhovali. My chceme spolupracovať, čo sa týka bezpečnosti, týka sa to všetkých zúčastnených. Nemali by sme ale zároveň zatvárať oči pred konfliktmi. Podarilo sa vyriešiť určitý potenciálny konflikt o hranice s Ruskom, medzi Norskom a Ruskom. To musíme povedať, že Norsko Rusko tam deponuje tiež blízko ruského, mori, eh, ruského teritória stronciové batérie, čo je mierne radioaktívny materiál. Takto riešia problém radioaktívneho odpadu. Musím sa zaberať ale aj tým, čo tam vlastne deponovala ruská strana. To znamená, že je možné sa snažiť pôsobiť tak, aby sa posilnila ochrana životného prostredia a aby sa znížil potenciál konfliktov. Potom sú tam štáty Arktídy, ktoré majú e, vojenské základne na svojom území. My samozrejme nemôžeme povedať, že to nesmiete. Dôležité je skôr na medzinárodnej scéne zabezpečiť to, aby sa nezvyšovalo napätie To znamená, že je dôležité využívať možnosti spolupráce. Ak sa bude takto postupovať, nebude narastať napätie a my by sme zároveň ale nemali zatvárať oči pred takýmito problémami. Kolega Šulc, vy ste to spomenuli, ste spomínali, že Čína tiež nespí, áno, oni tiež majú vlastný ladoborec, oni budú tiež súčasťou týchto politík Máme tu určitú šancu pôsobiť našou vlastnou váhou a snažiť sa vec konštruktívne riešiť a takýmto spôsobom môžeme pozitívne ovplyvniť vývoj regiónu. Teším sa už na pozmenujúce návrhy, ako aj na rokovania s tieňovými spravodajcami. Určite sa nám podarí dosiahnuť široký koncenzus. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujeme kolegovi Galerovi. Uh, e, už nikto ďalší sa nehlasí k tejto téme, takže lehota pre pozmeňujúce návrhy je 15. november o, do 15.00 a diskutovať sa bude 18. novembra. Ďalšia téma dnešného programu je stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora. Ide o, správa pána, ide o správu pána Trajana Ungureanu. Téma, o ktorej sme hovorili už 16. septembra na verejnom vypočutí, pri ktorom experti a kolegovia prehlbovali túto tematiku, hovorili o strategickom význame Čierneho mora na základe tejto výmeny názorov pán spravodajca nám prekladá tento text a teraz mu dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste spomenuli verejné výpočutie, ktoré bolo veľmi inšpirujúce a stimulujúce. Musím vám vysvetliť eh, obsah mojej správy a dôvod, prečo správa o Európskej stratégii pre oblasť Čierneho mora, ak teda môžeme nadviazať na minulosť, e, na to, čo sme hovorili predtým, tak v porovnaní s Arktickým oceánom Čierne more je oveľa teplejšie. Ako som hovoril už na začiatku, dôvod pre zahájenie tejto správy je rozvoj strategické partnerstvo v regióne Černého mora. Ten návrh správy má dve časti. Prvá z nich hovorí o súčasnej situácie a o krokoch EÚ eh, e v oblasti Černého mora. Druhá časť sa sústreďuje na kľúčové eh, návrhy, ako posilniť európsku politiku v Čiernom mori, ako ju aktualizovať a dosiahnuť tak plnú stratégiu. Aby som zdôraznil a zhrnul dôvody, prečo zahájiť plnú, plnohodnotnú stratégiu pre Čierne more, tak e, musíme brať do úvahy rôzne argumenty. Prvý z nich je ten, že región Stredného Čierneho mora je strategicky dôležitý pre EÚ a toto platí hlavne po prístupe Rumunska a Bulharska v roku 2007 do EÚ celý proces teda mení, e, zmeniť e, Čierne more na čiastočne vnútrozemské Európske more. Myslím, že Európska únia uznala tento pohyb v roku 2007 a na začiatku roku 2008, keď e, synergia Čierneho mora sa vypracovala, zahájila v súlade teda s tou prítomnosťou EÚ v regióne Čierneho mora. Druhá vec je potreba analyzovať implementáciu synergii Čierneho mora a v tejto fáze čelíme ťažkej úlohe, pretože nemáme primerané nástroje na hodnotenie opatrení mať skutočný obraz o synergii a o implementácii tejto synergii v oblasti Černého mora. Chýbajú nám primerané nástroje pre kontrolu, hodnotenie a výsledok je to, že EU čeli kritike, pretože nedokáže efektívne merať implementáciu synergie Čierneho mora. Takže v tejto pozícii sa teraz nachádzame. Ak by sme ale chceli niečo povedať k implementácii e, synergie Čierneho mora, tak e, mohli by sme to uzavrieť tak, že to bolo a je niečo, čo je veľmi obmedzené a fragmentované. Sú tu určité pozitíva tejto synergie, hlavne v technických oblastiach, ale e, zaostávame e, v takých dôležitých oblastiach, ako je dobrá správa veci verejných, bezpečnosť, kde sú neustále nové výzvy. Vzhľadom na súčasný stav je tu potrebná európska stratégia v oblasti Černého mora. Mohlo by to súvisieť aj so synergiou e, v oblasti Čierneho mora, ale politika a jej rámec musí byť silnejší. Myslím si, že takáto stratégia veľmi dobre zapadá do konceptu makroregiónov, čo už vyústilo do zahájenia podobných stratégií pre Pobaltie a pre mm, Podunajsko. Ak teda hovoríme o politických rámcoch e, a o budúcej stratégii, tak e, toto by malo zabezpečiť integrovaný prístup k regiónu Čierneho mora, ktorý nám teraz chýba akčný plán, ako aj nástroje pre kontrolu, podávanie správ, pre nadväzné iniciatívy, adekvátne ľudské a finančné zdroje, vrátanie, a to by som mal zdôrazniť, oddeleného rozpočtového riadku pre následovnú stratégiu. Mala by tu byť zabezpečená viditeľnosť pre tento región. Hlavne by tu mali byť pravidelné ministerské stretnutia. Podľa mňa by to malo vrátiť princíp inkluzívnosti regionálneho vlastníctva tým, že sa uzná dôležitá úloha Turecka a Ruska v úspechu regionálnej spolupráce v Čiernom mori. Ak sa teda vrátim k hlavnému bodu, ktorý som spomenul na začiatku, tak hlavným cieľom e, Európskej stratégie pre oblasť Černého mora e, má také dve roviny. Je to bezpečnosť a energia. Návrh teda hovorí o troch konkrétnych oblastiach e, budúcich priorít – a prioritných krokov. Ide o bezpečnosť, dobrá správa vecí verejných, energia, doprava, životné prostredie, hospodárstvo a e, rozvoj ľudských zdrojov. Aby som to teda uzavrel, samozrejme, že sú tu limity v tomto návrhu správy. Ide o odzrkadlenie kľúčových bodov a ja sa pokúsim to neskôr doplniť o viacero pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom a teda aj tým, ktorí v budúcnosti prispeli svojimi návrhmi, hlavne tieňovým spravodajcom a tiež mm, teda chcem poďakovať za vaše návrhy. Chcem poďakovať aj zástupcom Európskej komisie a samozrejme, že sa teším na vaše komentáre a príspevky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ako ďalší má slovo pán Šulc, tieňový spravodajca. Der ähm, Bericht zur EU-Schwarzmeerstrategie geht von... Táto správa vychádza z cieľov, z pohľadu cieľov dobrým, ide dobrým smerom, Napriek tomu sú tu určité nedostatky a medzery, ktoré pozmeňujúcimi návrhmi e, chceme uzavrieť. Vzhľadom na krátkosť času nás naškrtnem len tri. Poprvé, keď chceme rozvinúť občianskú spoločnosť a demokraciu, ide aj o budovanie cezhraničných sietí. Pred 20 e, rokmi padol múr a nemusím vám preto vysvetľovať, e, Ehm, máme možnosti, <clears throat> aké dôležité sú takéto sprepojenia. Preto by sme mali finančne aj podporovať takéto projekty. A potom ďalej zisk- získavame istotu nielen s mluvami a odzbrojovaním, ale aj prostredníctvom systému včasného varovania. Systém, ktorý vytvára dôveru vzhľadom na trvalú prítomnosť ruskej čiernomorskej flotily. Mi to príde veľmi primerané. A potom tretí pozmeňujúci návrh pre mňa veľmi dôležitý, to je boj proti cezhraničnej eh, kriminalite a obchodovaniu s drogami v tejto oblasti. Toto sú veci, ktoré by podľa mňa by sa mali zlepšiť. Grazie. A questo punto la parola... Ďakujem. Slovo dávam pánovi Kovačovovi z EPP. Ďakujem pekne za váš návrh správy. Milí kolegovia, vítam iniciatívu tejto správy a ja chcem jasne povedať, že Európska únia potrebuje stratégiu pre oblasť Čierneho mora, potrebujeme lepšiu koordináciu a väčšiu snahu v tomto regióne. Ešte stále je tu malé uznanie strategickej dôležitosti pre, pre obchod, bezpečnosť, dopravu Európska únia je novou mocnosťou v tomto regióne a musí posilniť svoju prítomnosť politicky aj hospodársky politicky prostredníctvom podpory krajín v tomto regióne, ich transformácie, demokracie, dobrej správy veci verejných a právneho štátu. Musíme tiež pomôcť mierovému riešeniu zmrazených konfliktov. Na nešťastie niekedy e, toto je ťažké, budovať dôveru E, mm, u týchto partnerov. Môžeme byť tiež s prominentným hráčom tým, že vytvoríme lepšie príležitosti pre regionálnu spoluprácu a obchod. E, Spoločné operatívne programy pre cezhraničnú spoluprácu sú veľmi dobrou myšlienkou, avšak e, očakávania neboli splnené a my chceme dosiahnuť nejaký rozdiel v tomto regióne. Môžeme zohrávať dôležitejšiu úlohu tým, že budeme formovať bezpečnosť v regióne Stredne, e, Čierneho mora mali by sme hlavne posilniť našu úlohu pokiaľ ide o šírenie e, zbraní hromadného ničenia a pašovanie, obchodovanie s ľuďmi. Naša politika susedstva a naša úloha je zabrániť vytváranie ďalších rozdielov, Máme už príliš veľa takýchto rozdielov vytvorených v minulých rokoch. Mm, vytvorili sa nové hlavne v Kaukaz- na Kaukaze. Mali by sme tomu zabrániť prostredníctvom mieru a opatrení na budovanie dôvery. Mali by sme sa tiež vyhnúť e, rozličným sporom, ktoré sú zdrojom nedorozumení. Mali by sme naopak sa snažiť o mierové riešenia. Som presvedčený, že nie sú bilaterálne riešenia pre región Čierneho mora. Európska únia je mocnosťou, ktorá má globálne ambície a mali by sme teda posilniť eh, celý región a uľahčiť cezhraničnú obchodnú spoluprácu oveľa aktívnejším spôsobom, pretože na takýmto spôsobom môžeme riešiť výzvy tohto regiónu, regióne a pán Unguriano správne povedal vo svojej správe práve toto a dúfam, že Európska komisia posilní svoje administratívne kapacity a budúcná budúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť posilní takéto kapacity, umožní Európskej únie, aby sa stala lídrom v tomto regióne pridávam sa k výzve našich kolegov, aby sme urobili krok správnym smerom a stimulovali komisiu, aby rozvinula e, plnohodnotú stratégiu v oblasti Čierneho mora, ktorá by mala čerpať z minulých e, skúseností a iniciatív EÚ. Zvlášť teda opatrenie, ktoré by som si želal v Čiernom mori, sa týka koordinácie e, záchranných projektov a operácií. Máme teda skúsenosti z e, minulosti, kedy sa potopili lode nedaleko nášho pobrežia a toto viedlo k stratám e, na životoch a hospodárskym škodám. Hovorím z regionálneho pohľadu, pretože som s deňovým spravodajcom výboru regi a E, náš výbor požiadali o stanovisko a chcem zdôrazniť kultúrne e, dedičstvo v tomto regióne, ktoré je veľmi bohaté, ale na nešťastie nevie sa to a z tohto dôvodu si myslím, že Čierne more by si zaslúžilo opatrenia na stimulovanie kultúrnej výmeny, Ide o e, regionálny marketing a označovanie e, rozličných produktov a dúfam, že táto téma bude zaujímavá nielen pre rumúnskych a búrských členov parlamentu, ale je to dôležitá téma pre všetky členské štáty a teda pre všetkých europoslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hlasí sa 5 rečníkov. A na záver prehovorí ešte pán spravodajca, takže poprosím o stručnosť. Slovo má pán Nikolaj z Ode. Ďakujem. Vítam túto správu a chcem hovoriť o efektívnosti našej zahraničnej politiky, pretože v roku 2007 sme zahájili synergiu Čierneho mora a doteraz sa nič nestalo. Spomínam si tiež na východné partnerstvo, ktoré tiež e, v úvodzovkách nevykazuje také dobré výsledky. A verím, že táto správa je takým, by mala mm, byť naviazaná na našu politiku v oblasti susedstva, teda na našu zahraničnú politiku. Chcem zdôrazniť dve veci v oblasti európskej bezpečnosti, pretože hoci NATO je tam prítomné, pracuje mm, primeraným spôsobom preto, aby bezpečnosť oblasti bola zachovaná. Nesmieme zabúdať na zmrazené konflikty. Máme Zanestiersko, e, gruzinský konflikt, Azerbajdžan. Európska únia je súčasťou riešenia týchto konfliktov. Podľa mňa musíme byť ešte väčšou súčasťou Musíme primeranejšie zasahovať eh, v týchto oblastiach. Otázky, na ktoré treba v správe poukázať, sú následovné hranice Európskej únie. Chceli by sme hovoriť o migrácii, o bezpečnosti hraníc. Musíme urobiť aj konkrétne kroky, pretože tu sú dvere pre migráciu z Ázie a podľa mňa táto hranica a bezpečnosť na nej sa musí zosilniť. Musíme hovoriť tiež o, o obchodovaniu s ľuďmi, čo je dôležité v tejto oblasti a Európska únia musí byť efektívna v boji proti tomuto fenoménu, teda obchodovaniu s ľuďmi. Podľa mňa táto stratégia môže zohrávať dôležitú úlohu aj v nových vzťahoch s Ruskom, pretože tu sa zaoberáme európsko-ruskými vzťahmi, ale Čierne more je dôležitou časťou týchto vzťahov. Ďakujem. Kolega Kirilov. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som... Kolegovia už to povedali, ale chcem dodať. Snažíme sa našu pozornosť zamerať pokiaľ ide na túto oblasť, o ktorej hovoríme. Bolo dosť ťažké zamerať sa pokiaľ ide o celú politiku e, komisie na tieto veci, ale bolo by ešte dôležitejšie pracovať v tomto smere a snažiť sa vytvoriť výsledky, pretože súhlasím s černomorskou synergiou a je to len dobrý nápad. Nič, čo by malo podstatu. Prečo je to dôležité? Ako už bolo povedané, Mali sme e, mať prakticky na mysli to, že keď sa e, Rumunsko, Bulhorsko stáva súčasťou e, Schengenu, e, Čiernomorská oblasť bude snažiť získať e, pozornosť rovnako ako Stredomorská oblasť, pokiaľ ide o pašovanie e, obchod s ľuďmi. celá tá doprava, celá, celá tá, celé to obchodovanie sa môže presunúť týmto smerom. A spolu s podunajskou stratégiou a černomorskou stratégiou. Pretože pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, všetky tieto veci, dokonca protiteroristické opatrenia, toto všetko je veľmi prepojené. Takže súhlasím so všetkými aspektami stratégie, ale pokiaľ ide o bezpečnosť a implementáciu, dokonca konkrétne rozpočtové línie, ak chceme byť produktívni, ukázať výsledky, ukázať podstatu, musíme sa viac zamerať, inak zlyháme. Ďakujem. Pán Hadži Georgiu, nech sa páči. Ďakujem. So pár otázok spravodajcovi. Nepochybne ide o veľmi dôležitú oblasť pre obyvateľstvo aj pre iné oblasti. Nie však dobre som pochopil, boli už tu spoločné úvahy jednotlivých vlád v susedských krajinách? Aké postupy sa doteraz používali? A spravodajca potom hovoril s parlamentami susedských krajín. Boli tu rozhovory? parlamentov o budúcnosti tých, tejto oblasti. Nesmieme predsa budiť dojem, že tu len tak zasahujeme bez toho, že by tu bola výrazná účasť z príslušných obyvateľstiev. A teraz najdôležitejšia téma a to je bezpečnosť a energetika. To sú asi najdôležitejšie otázky. Veľmi komplexné témy. Predrečník hovoril o, e, o migrácii, ale treba myslieť na obyvateľstvo, na občanov, ktorí sú z časti vo veľmi ťažkej situácii a teraz si kladiem otázku, ako to vyzerá s touto správou a opatreniami EÚ. Ako by sme mohli príslušne e, uvažovať, aby obyvateľstvo si mohlo zlepšiť svoju situáciu, aby prekro, prekonali chudobu, aby mali vlastnú zodpovednosť za svoj vývoj a aby sa nerozvíjala naďalej len migrácia. veľmi ťažká situácia obyvateľstva. Ďakujeme. Teraz e, kolega Preda. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať kolegom, kolegovi za tento text, k tomuto textu. Po druhé, chcem zdôrazniť, že je tu veľmi presvedčivý prísľub strategický význam Černomorskej oblasti. Verím, že tento aspekt vzíde aj z diskusie ktorú budeme mať. Finálny text správy po pozmeňujúcich návrhoch a diskusiách, ktoré prebehnú, je dôležité z politického hľadiska odzrkadľovať význam tejto oblasti v rozprave. Mal by z nej vyplývať a tiež chcem zdôrazniť, aké spravodlivé, oprávnené sú poznámky spravodajcu, tak ako ich e, predviedol vo e, vysvetľujúcom e, dieli teda správy. Niektoré veci sú však prekvapivé. Kroky EÚ, vrátanie finančného rozmeru. Dôležité je aj presunutie prostriedkov, ktoré mali ísť na pilotné projekty, ktoré sa zameriavali na toto územie a potom sa použili na úplne iný sektor v úplne inej oblasti. Fragmentované e, financovanie odrádza významné energie, ktoré v tomto regióne existujú. Ako povedal kolega Kovačev, nemusí sa to obmedzovať len na tých poslancov, ktorí sú tu dnes prítomní. Ďakujem. Posledný príspevok, pán Weigl, tieňový spravodajca. Ďakujem za slovo a chcem sa ospravedlniť za oneskorenie. Mal som iné povinnosti. Musel som sa zúčastniť hlasovania vo výbore DV. Chcem poblahoželať kolegovi Ungureanu za túto veľmi detailnú a podstatnú správu podľa mňa predložil veľmi dobrú hĺbkovú analýzu. Nebudem opakovať, čo povedali predrečníci. Pre EÚ je to dôležitá oblasť. Oblasť, kde je mnoho krajín. A nie všetky z týchto krajín e, napredujú na svojej ceste k EÚ rovnako rýchlo. Máme bilaterálne kontakty s niektorými z týchto krajín, a niektoré z týchto krajín majú, budú zohrávať dôležitú úlohu, ak chceme mať konštruktívnu stratégiu pre túto oblasť. Možno, že práve s týmito krajinami by sme mali rátať. Mali by sme použiť ich prínos, príspevok, názor na túto stratégiu. Tú stratégiu treba ďalej rozvíjať ale možno, že viac času a energie by sme mali venovať práve príprave tejto stratégie. Táto stratégia prispieje k stabilite v regióne. Je to región susediaci z EÚ. Ako viete, sú tam určité spiace konflikty. Mali by sme v nich e, konať proaktívnejšie, keď sa snažíme riešiť zmrazené konflikty. Mali by sme prispieť k riešeniu týchto konfliktov. Aj z energetického pohľadu je táto oblasť dôležitá. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme osobitný dôraz kládli v tejto stratégie na ľudské práva, na vytváranie demokratických inštitúcií, demokratického systému ako takého. Demokraciu treba vytvoriť vo všetkých týchto krajinách práve v tých, ktoré smerujú k EÚ a tie, ktoré sú vzdialenejšie od EÚ. Ďakujeme kolegu Vajglovi. A teraz chcem ešte dodať, že ktokoľvek sa kedykoľvek môže eh, prihlásiť. Teraz pán eh, z komisie, zástupca komisie. Možno, že niekoľko slov na úvod, aby som najskôr zablahoželal spravodajcovi. Myslím, že naša správa je veľmi obsažná, obsahuje veľa myšlienok, mm, obracia sa na budúcnosť e, na základe toho, čo robíme teraz. Je to teda rovnováha, ktorá je dobrá, teda niečo, čo nám umožní napredovať a budovať e, nad rámec toho, čo robíme teraz. Možno, že niekoľko slov, aby som pripomenul, že že synergia v Černom mori je len jedným z prvkov našej politiky v oblasti Černého mora. Máme politiky, ktoré sa týkajú rozličných štátov v tomto regióne, sú veľmi intenzívne a hĺbkové a sú súčasťou našej stratégie v tomto tejto oblasti synergia v oblasti Černého mora sa e, zaoberá spoločnými prvkami spolupráce a myslím, že to treba pripomenúť. Nebudem opakovať všetky návrhy, ktoré boli predložené. Myslím, že budeme pracovať s veľkým záujmom na týchto návrhoch. Samozrejme, že sú tu priority, ktoré vyplynú neskôr. Citovali sme bezpečnosť, e, otázky migrácie. Toto všetko sú témy, ktoré sa odzrkadlia v našej stratégii a samozrejme aj v krokoch, ktoré následne budeme realizovať. Možno, že ešte pár slov budem teda veľmi stručný, nemôžeme podceňovať ťažkosti implementácie týchto iniciatív. Myslím, že región, o ktorom hovoríme, je veľmi ťažkým regiónom, hovorím o rozličných prvkoch týchto ťažkostí, ale musím pripomenúť aj to, že prístup až doteraz, e, technický prístup, e, prístup po malých krokoch e, je výsledkom práve tejto analýzy, týchto ťažkostí. Myslím, že ťažkosti, ktoré sme mali aj s týmto prístupom, eh, aj s týmto technickým prístupom ukazujú, že nič ešte nie je vyhrané a musíme odlišovať medzi implementáciou, ťažkosťami implementácie a jasnou víziou, ktorú my ako Európska únia môžeme mať, naše ciele a záujmy v tomto regióne. Spravodajca e, má pravdu, keď hovorí, že by sme sa mýlili, keby sme e, toto pokladali za prekážky v našej vízii. Musíme jasne e, sa rozhodnúť, čo chceme. Budú ťažkosti, ako to dosiahnuť, ale podľa mňa, mňa je dôležité mať jasnú politickú víziu, jasne ju vyjadriť a z tohto pohľadu úloha Európskeho parlamentu je zásadná. Ešte pár posledných slov, pán predseda. Vždy taký záverečný e, prvok e, je taký dôležitý. Sú tu aj veľmi praktické a logistické dôsledky toho, čo robíme. Hovorili sme o politickej dimenzii a aj o právomociach jednotlivých členských e, krajín v tomto regióne oveľa bližšie k nám, ale uh, existujú administratívne a finančné podmienky a ak chceme zohrávať v tomto regióne úlohu, tak musí to mať svoju presnú cenu. Cenu z, e, z pohľadu rozpočtu, administratívnych, ľudských výdavkov a podobne. To posledné, čo by sme chceli v tejto stratégii, je vytvárať nové očakávania a nové sklamanie. Musíme jasne sledovať to, čo robíme a ako to robíme. Um, viacerí to pripomenuli, uh, vytvorenie vonkajšej služby EÚ je takou zlatou jedinečnou príležitosťou, aby sme veci začali odznovu a prispôsobili politické priority aj spôsoby, ako ich dosiahnuť. Ďakujem vám, predseda. Grazie, doktor Beše. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne zástupcovi komisie za veľmi jasný príspevok a ešte by som dal na záver slovo spravodajcovi. Takže slovo má pán Trajan Unguránu. Many ideas. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili v rámci rozpravy, ďakujem pekne za myšlienky, pripomienky. Skutočne sa budem snažiť byť stručný. Myslím si, že vlastne už máme dohodu, čo sa týka vlastne toho, že z strategického hľadiska je Čierne more veľmi dôležité. Ja zdôrazňujem, že to nie je otázka, ktorá sa týka iba Rumunska, Bulharska a Grécka. To tak nie je. Toto nie je nič regionálne. Je to plne európska problematika a e, vyvíja sa tak pozitívnym, ako aj negatívnym smerom. Pán Šulc, máte pravdu, že sú tu veľké výzvy, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti, Je to problémy ako obchodovanie s drogami. Pán Kovačev, myslím si, že máte pravdu v tom, čo ste spomínali opätovne obchodovanie s drogami a zbraňami. Tu by som mal nadviazal na to, čo ste vy povedali a vlastne povedali tie viacerí rečníci. Ide o to, že vlastne na tieto problémy neexistuje bilaterálne riešenie. Takto nevyriešime problémy Čierneho mora, a pán Kovačev ešte spomínal tú nevyhnutnosť riešenia problémov v súvislosti s tými tragickými udalosťami. Je tu o snahy zachrániť ľudí. Boli tu určité smutné udalosti v posledných mesiacoch. Súhlasím s tým, čo povedala pani Nikolaj. Černomorská synergia tá zatiaľ veľmi nefungovala, potom tu sa to spomínalo, že čiernomorská politika nie je iba spoločná politika. Je to oblasť, ktorú by sme nemali podceňovať, lebo má obrovskú kapacitu na ak nevyriešime tie problémy, tak eh, budú, budú nám ďalej stať v ceste k pozitívnemu rozvoju potom pán Kirilov, to boli cenné príspevky. A spomínali ste toho, ako rastie význam Čiernomorského regiónu s tým, ako Bulharsko a Rumunsko vstúpia do Schengenu. Toto sú všetko veci a vlastne Čierne more by sa mohlo stať tak povedať s novým stredozemným morom, so všetkým, čo to prináša. Potom pán Haji Georgiou Boli rokovania v roku 58 s Kievom na ministerskej úrovni. A bola tu žiadosť o obnovenie tohoto mechanizmu. Pán Preda opätovne zdôraznil strategický význam regiónu. Myslím si, že na tom sa všetci zhodneme. Potom pán Weigl hovoril o problémoch v oblasti ľudských práv. To by sa tiež malo zohľadniť v rámci toho návrhu, aj v samotnej správy. No a na záver zastupca komisie a jeho pripomienky Veľmi dobre ste analyzovali špecifika Čierneho mora aj zo strategického hľadiska. To všetko vedie k tomu, že pre nás je veľmi ťažké riešiť tieto otázky. Ako povedala zastupca komisie, ešte nemáme vyriešené tie hlavné problémy, ešte nie sme z toho najhoršieho, ale je to strategicky významný región. Potom samozrejme je tu dôležitá otázka finančných prostriedkov. Ak chceme zohrávať úlohu v tomto regióne, musíme mať koherentnosť a to aj z finančného hľadiska. Toto je bolo všetko, pán predseda, ďakujem pekne za pozornosť. Grazie. Ehm. Ďakujem pekne. Chcel by som vám ešte povedať, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je 16. november, teda do útorka do 12. Bol číslo 7, ako som už spomínal, bol zrušený. Tým pádom môžeme teraz ukončiť našu prácu. a chcel by som poprosiť tých, ktorí sa majú zúčastniť